článku 3 oceku 2, pokiaľ e, sa nepreveria všetky okolnosti. Pán e, Kulugulu bude plnohodnotným poslancom, ale samozrejme musí najskôr prehlásiť, že nemá žiadne iné činnosti nekompatibilné s e, úlohou poslancu od EKT. Mám e, návrh vymenovať pána Amžata Bašíra na ako člena pre delegáciu na vzťahy s Afganistanom. Zdá sa, že nie sú námietky a preto je toto vymenovanie odsúhlasené. Teraz ideme ďalej. Máme tú otázku na ústne zodpovedanie na komisiu